vysokú predstaviteľku. Začne pán komisár Stiflianidis. Ďakujem za slovo. Prajem všetkým dobré ráno. Áno, toto je veľmi smutná, tragická udalosť. A vidíme vlastne, že vznikla na pozadí nestability a konfliktu. Vieme, že na severe a východe krajiny pôsobia e, zbúrenci a džihadisti. A vláda sa snaží zabezpečovať aspoň základné ľudské práva a princípy právneho štátu presadzovať. A my sa snažíme podporovať vládu v tom, že Afganistán zostane v centre pozornosti medzinárodného spoločenstva. To, čo stalo, je pre nás veľkým varovaním. Tento útok si vyžiadal životy nevinných ľudí a je to nakoniec veľmi vážna humanitárna situácia. A celkovo v krajine ostáva situácia veľmi krehká. Tretieho októbra tento zásah nemocnice lekárov bez hraníc v Kunduze v Afganistane je ozaj veľmi smutným momentom. Zahynuli aj pacienti, aj lekári a vieme, že podľa medzinárodného humanitárneho práva sú zdravotníckí pracovníci chránení pred podobnými útokmi. Práve aj počet obetí ukazuje na to, že 12 pracovníkov lekárov bez hraníc e, je medzi obeťami a podobne ešte aj dopadli teda ako obete aj civilné osoby, medzi nimi tri deti. A ešte aj humanitárni pracovníci boli medzi obeťami. Vieme, že Afganistan je jednou z oblastí, kde e, konflikty vojnového charakteru e, sú veľmi intenzívne. Lekári bez hraníc fungovali e, v nemocnici v Kunduze za veľmi náročných podmienok a vlastne nie len tam. Ja sám som vykonal viacero návštev do krízových oblastí a ocenil som ich vynikajúcu prácu. Lekári bez hraníc tam boli, keď e, temer všetci ostatní už z e, tých rizikových oblastí odišli. Liberia, Guinea, Sierra Leona a nakoniec aj počas tej krízy e, a e, epidémie s ebolou. Už aj vtedy teda sme veľmi oceňovali prácu lekárov bez hraníc, aby sa im podarilo dostať ebolu pod kontrolu. Ale poďme späť k Afganistanu. Afgánske deti, ženy a muži trpia hroznými humanitárnymi dôsledkami konfliktu, ktorý trvá už vyše 30 ročia. A samozrejme nielen lekári bez hraníc, ale aj iné humanitárne organizácie, ktoré pôsobia v Afganistane, sú vystavované veľmi náročným situáciám. Tento parlament veľmi dobre vie, čo znamená oceniť humanitárnych pracovníkov a bojovníkov za ľudské práva. Dlžíme im mnoho. Aj v iných konfliktných situáciách e, sme boli svedkami toho, ako humanitárni pracovníci zaplatili svojim životom za to, že pomáhali iným nevinným. Musíme byť teda veľmi jasný a tvrdý, razantný vo svojom postoji a jednoznačne viedriť svoje stanovisko v tomto prípade. Táto tragédia práve demonstruje, aké je veľké riziko pre civilných obyvateľov v takýchto kritických zónach. Predsa je nutné rozlišovať medzi vojenskými a civilnými cieľmi vrátane e, zdravotníckých zariadení. Čiže nemocnice a humanitárne zariadenia predsa majú byť chránené. Pán predseda. E, e, vojska afgánskej armády aj NATO majú vlastne rozhodovacie právo moci z hľadiska vojenských aktivít v krajine a preto si musia dať veľmi záležať na to, aby pri vojenských akciách nezasahovali civilné ciele. Nezávislá komisia pre ľudské práva v Afganistane e, požaduje aj e, vyhodnotenie situácie, kde Taliban sa dopúšťa práve porušovania e, ľudských práv a porušuje humanitárne pravidlá. Ale aj v tomto prípade tohto nešťastného útoku treba dbať na náležité vyšetrenie celého prípadu prezident hm? ako prezident Afganistánu, ako aj pán Carter za USA e, vyjadrili prísľub, že sa daná vec náležite prešetrí a čoskoro budú k dispozícii jasné výsledky. Táto tragédia je však veľmi e, veľkou pripomienkou, že Afganistán trpí už 10 ročia konfliktom a krajina stojí pred ozaj veľkými výzvami. Preto je potrebné zaangažovať hlavných aktérov na tom, aby sa zrevidovala bezpečnostná stratégia Afganistanu. Afgánska vláda musí chrániť svojich občanov a musí vláda preukázať, ako bude organizovať veci náležitým smerom a ako bude chrániť svojich ľudí, svojich občanov v tomto náročnom procese. Samozrejme, že vyžadujeme, e, aby sa čo najrychlejšie vyšetrila táto konkrétna udalosť a požadujeme aj od afgánskej vlády, aby umožnila lepší humanitárny prístup do Kunduzu Potrebujeme zlepšiť humanitárne zabezpečovanie situácie aj cestou vzdušných mostov a koridorov do provincie Kunduz. Taktiež potrebujeme, aby aj regionálni aktéry prispeli ku vytvoreniu situácie, kde bude vládnuť trvalý mier. V tomto smere je potrebná diplomatická práca, ako bolo povedané aj v New Yorku minulý e, týždeň v rámci malého zhromaždenia OSN. Európa bude spolupracovať aj naďalej s afgánskou vládou v tomto náročnom období a je to všetko v záujme občanov Afganistanu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár Stylianides. A teraz vystupia rečníci v mene politických skupín. Začne pán Danžan za EPP. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. E, skupina EPP musí predovšetkým vyjadriť e, svoju sústrasť e, rodinám pozostalých tejto tragédie v Kundúze, ktorú treba objasniť a prijať adekvátne sankcie táto chyba, ktorú dnes uznalo americké e, velenie po viacerých dňoch e, váhania je o to horšie, že zničilo jedinú výkonnú lekárskú štruktúru v tejto časti Afganistánu v e, Kunduze a to aj napriek jasnej komunikácii lekárov bez hraníc o, svojich, o svojej polohe a o charakter ich práce. Z strategického hľadiska je v súčasnosti situácia v Afganistane veľmi znepokojujúca v Kunduze, ale aj v provincii Fariab pri Turkestane a v ďalších troch severných afgánskych provinciách je situácia ešte horšia, ako sa predpokladalo v okamihu sťahovania západných síl. Sever Afganistanu bol až doteraz relatívne ušetrený od vzbúrencov, ale teraz e, sa ukazuje, že hrozba e, Talibanu presahuje svoje tradičné územie, a to aj napriek e, ťažkému nákladnému vzdelávaniu sa vlastne títo ľudia majú kapacitu ab, ab, Afgánci, aby čelili Afganistanu. Kunduz a ďalšie severoafgánske e, provincie e, sú e, ohrozené Talibanom. Sú tam ale paralelne aj ďalšie e, teroristické skupiny, ako napríklad Islamský štát, ktorý rekrutuje medzi džihadistami, najmä z oblasti Strednej Ázie je tam islamské uzbecké hnutie a ďalšie islamské hnutia z pakistansko-afgánskych hraníc. E, viacero džihadistov zo Strednej Ázie tam bolo identifikovaných a to ukazuje, že medzinárodné zapojenie e, vo väčšej miere v tejto oblasti je potrebné. My nepotrebujeme masív, lebo to sa ukázalo ako e, obmedzené, ale my by sme mali prijať špecifické opatrenia vrátane za spolupráce s Čínou a s Ruskom, e, ktorí k tomu nemôžu zostať ľahostajní. A teraz ešte sa sústreďme na ďalšie, bližšie krízy, ktoré ohrozujú našu bezpečnosť, ale e, my máme veľkú zodpovednosť najmä voči Afganistanu, pretože mnohé súčasné problémy majú svoje korene a od roku 2011 je tu legálna báza. Až od roku 2001 je tu legálna báza, na základe ktorej sme mohli zasiahnuť. Ďakujem, pán kolega Dažo. A za e, socialistov a demokratov EP vystupí pán kolega Kán 4 minúty. Pán predseda, mene našej skupiny chcem vyjadriť čo najúplnejšiu sústrať rodinám a priateľom všetkých tých, ktorí prišli o život v Kunduze myslíme na ich rodiny. Chceme vzdať hold doktorom, teda lekárom, aj ďalším pracovníkom zdravotníckým, ktorí odvážne e, pracujú a pracovali aj v oblasti konduzu a minulý týždeň. Taktiež a tým, ktorí prišli o život. Samozrejme, táto nemocnica bola veľmi presne označená a všetci zúčastnení v konflikte, všetky strany zúčastnené v konflikte poznali pozíciu tejto nemocnice. Takže 12 pracovníci, pracovníci zdravotnícky, lekári a zdravotníci plus 10 civilistov, z toho 3 detí prišli o život pri tomto nešťastnom útoku. Nemocnica je nemocnica a ľudia, ktorí sú v nemocnici, sú pacienti a zdravotnícky personál. Útok na takéto zariadenie je porušením humanitárneho práva. Bez ohľadu na okolnosti. Naozaj dochádza aj v tomto prípade k vážnemu porušeniu e, humanitárneho práva a preto treba vec vyšetriť s čo najväčšou transparentnosťou a treba vinníkov náležite e, postaviť pred súd. Musia byť rešpektované medzinárodné princípy, medzinárodné právo i vnútroštátne právo. Spojené štáty rutinne porušujú vzdušný priestor Pakistanu a využíva bezpilotné prostriedky aj na útoky proti civilným obyvateľom pod zamienkou teroristickej hrozby. Porušovanie medzinárodného práva nemôže byť e, zástierkou pre to, že sa bojuje teda proti teroristom. Medzinárodné právo musí byť v prvom rade rešpektované. Tu sa hovorilo v tomto prípade o útoku na e, ciele Talibanu. A vieme, že afgánska vláda musí postupovať jednotne proti Talibanu a musí sa zamerať na legitimné problémy, ktoré treba riešiť. Čiže e, v krajine je potrebné dosiahnuť určité zmierenie, pretože ináč e, e, ten konflikt bude pokračovať ďalej a ďalej. Preto je tu priestor pre diplomáciu a rokovania. Cieľom je dosiahnuť dlhodobý mier a stabilitu v danom regióne. To je vec základného významu. Pre Pakistan je veľmi dôležitý tento aspekt a Oceňujeme aj ochotu krajiny zapojiť sa do zmierovacieho konania medzi Kabulom a Islamabadom. Afganistan e, naozaj zažíva veľkú krízu a hoci tisíce kilometrov ďaleko od nás, aj my tu v Európe sme svedkami e, dôsledkov tej krízy v oblasti Afganistánu. Už viac než 3 desaťročia prebieha konflikt e, v Afganistáne a toto sa odráža aj v iných sférach. Dámy a páni, pán predseda, teraz vlastne už existujú štyri rôzne verzie tohoto útoku. Potrebujeme preto veľmi jednoznačné a jasné vyšetrenie tejto udalosti. My máme zodpovednosť, aby sme zabezpečili, že takéto tragédie sa už nebudú diať. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Kán. A na 1,5 minúty teraz pán kolega Demesmaker za Európsky konzervatívcov a reformátorov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. E, ja súhlasím s tým, čo povedal posledný predrečník, ja tiež chcem vyjadriť sústrasť príbuzným a pozostalým obeti v Kundúze. E, sme z toho skutočne zarmútení a dožadujeme sa hĺbkového a nezávislého vyšetrovania, ako je možné, že lekári a pacienti boli vystavení bombardovaniu v nemocnici, ktorá patrí mimo vládnej organizácii. Došlo k vážnemu pochybeniu zo strany amerických vojakov Američania v Afganistane operujú už 14 rokov a tvrdiť, že toto je akýsi vedľajší vedľajšia daň je veľmi nedôveryhodná výhovorka. A keby e, aj v nemocnici boli bývali príslušníci e, Talibanu, tak e, nemocnica a lekári bez hraníc mali byť o tom upovedomení v afgánskej vláde vládne katastrofa. Taliban postupuje a vláda národnej jednoty nemá dobrú štruktúru. Prezident a premiér sa naťahujú o miesta a zatiaľ afgánske vojsko musí bojovať so s neadekvátnym vybavením a navyše došlo k tomuto zbombardovaniu. Ako je možné, že 7 tisíc afgánskych vojakov sa muselo vzdať eh, v jednom meste eh, menšiemu vojsku? A teraz je rečník prerušený. Ďakujem. pán kolega Demesmaker a teraz eh, pán kolega Austevičius za Alianciu liberálov demokratov v Európe. Vážený pán predseda, pán komisár, kolegyňa a kolegovia v mene ALDE Chcem na úvod vyjadriť e, úprimnú sústrasť rodinám obetí v Kunduze. Tým, že sa nemocnica stala cieľom, e, udiala sa smrteľná chyba. Ale vítam rozhodnutie NATO a afgánskych úradov okamžite spustiť eh, kompletné a nestranné vyšetrovanie tejto tragickej udalosti. To, čo sa stalo v Kunduze, je strašná nehoda, nešťastie, ale eh, je to eh, izolované nešťastie tým, že Taliban obsadil Kunduz, opäť posilnil svoje pozície. Viac než 6 krát sa takéto e, veci udiali e, za posledné roky. Toto všetko je alarmujúce. Taliban treba poraziť, aby Afganistan mohol začať odznova. Dôsledky nášho nekonania môžu byť nepredstaviteľné. Som presvedčený, že nemôžeme ignorovať celkovú bezprecedentnú podporu, ktorú a, a, bezpečnosť a rozvoj v Afganistane dostáva. Malo by byť aj zvonku jasné, že nesmieme opakovať chyby z Iraku a Sýrie, kde e, bolo naše konanie neadekvátne. Naše úsilie v Afganistane sa momentálne zdá byť príliš slabé. Je zásadné, aby sme dosiahli pokrok v Afganistane na základe našej koordinovanej stratégie medzi medzinárodnými, národnými a lokálnymi aktérmi. Naše odhodlanie nám pomôže vytvoriť budúcnosť pre Afganistan. V nekonanie a zmetok prinášajú späť minulosť a som si istý, že to ľudia v Afganistane nechcú. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán kolega Austravičiutus. A teraz pani kolegyňa Konečná za ľavicu a zelených. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovolte mi najskôr poďakovať sa za to, že ste podporili našu iniciatívu a prerokovať tento problém na pléne. Teraz nie je čas na čierno-biele videnie sveta, lebo zomreli nevinní ľudia, ktorí zasvetili svoj život starostlivosti o iných a plnili svoje poslanie v jednej z najnebezpečnejších krajín na svete. Namiesto uznania a podpory sa im dostala viac ako hodinové bombardovanie a to zničilo jedinú nemocnicu v oblasti a pripravilo o život nevinných ľudí a tých, ktorí sa o nich starali. Útok na zdravotnícke zariadenia, personál a pacient teroristov je skutočným zločinom. Uznáva to aj medzinárodné právo, ktoré však bolo v sobotu ráno brutálne pošliapané. Namiesto ospravedlnenia počujeme výhovorky a cynizmus, ktorý sa strieda s klamstvami. Keď vyjadríme pozostalým svoju sústrasť, musíme ako medzinárodné spoločenstvo trvať na nezávislom a dôkladnom vyšetrení, ktoré by malo stanoviť, čo sa stalo, a určiť skutočných vinníkov a nie obetných baránkov. Iba tak dáme najavo, že medzinárodné právo platí pre všetkých rovnako, nie je možné merať dvojitým metrom, najmä v prípade takýchto barbarských činov, ktoré odparujú humanitárnemu právu. A skutočnosť, že páchateľom je štát, ktorý sa e, snaží chrániť, tráviť ako ochranca demokracie, o to horšie keď si uvedomíme, že e, za to, že zomreli pacienti a zhoreli a nikto za to nebude braný na zodpovednosť, tak sme nemuseli vytvárať medzinárodné právo. Ďakujem za pozornosť a dovolte mi vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým a vám predseda e, chcem, chcem vás požiadať, aby sme E, zadržali minútu ticha na počas týmto obetiam. Ďakujem. Konečná. Ďakujem pani kolegyňa Konečná. A teraz na 1,5 minúty kolegyňa Lembec Zelený, Slobodná Európska aliancia. Ďakujem, pán predseda. Ako povedal komisár, mnohí z nás sme sa stretli s organizáciou MSF, ktorá e, pracuje na najnáročnejších miestach na svete. Rešpektujeme ich integritu, nezávislosť a to, že nerozlišujú medzi pacientmi podľa ich etnicity, e, náboženského presvedčenia alebo politického presvedčenia aj keď možno pre niektoré režimy sú problematicky, platí to, že lekári bez hraníc a iné lekárske charitatívne organizácie si dokážu získať dôveru miestneho obyvateľstva. Naša politická skupina tiež e, odsudzuje toto bombardovanie a chce vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým, ktorí prišli o svoje milované osoby, priateľov a kolegov. Ľudia by sa mali cítiť bezpečne na mieste, kde sa uzdravujú a v, takejto, v takomto dôležitom zariadení e, bolo nám povedané, že dostali koordináty, ale neboli z nejakého dôvodu rešpektované. A teraz opäť vyvstáva otázka e, o tom, čo je vlastne to presné bombardovanie a aká je hodnota tohto bombardovania bolo nám povedané, že môže to byť vojnový zločin. V každom prípade je to závažné porušenie medzinárodného humanitárneho práva a teda podporujeme výzvu MSF, aby sa uskutočnilo nezávislé vyšetrovanie aj keď to môže byť nepríjemné, ale je potrebné, aby bola vyvodená zodpovednosť. A ako som povedala, všetky vojnové zločiny treba vyšetriť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Lambert. A teraz pán kolega Korao za Európu slobody a priamej demokracie. Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, po tom, čo som si vypočul názory predrečníkov, musíme sa venovať samozrejme aj téme postupu Talibánu a musíme sa ale zamyslieť aj nad významom výrazu mierová misia alebo misia na udržanie mieru. Keď e, povedzme nastane chyba, že sa strieľa na vlastných, tak to, takéto chyby sa žiaľ stávajú, ale treba to nazvať presne. Tu ide o vojnové zločiny. A konkrétne tento útok v Kunduze, kedy prišli o život civilné osoby, E, zdravotníckí pracovníci. Naozaj si to vyžiaduje nezávislé vyšetrenie a musí sa dopracovať k nejakým konkrétnym výsledkom, pretože tieto umrtie boli spôsobené americkým letectvom. Takže tí, ktorí zabíjali, musia za to zaplatiť. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Korao. A teraz jedna minúta kolega Borgezio za Európu e, národov a slobody. Ďakujem za slovo, pán predseda. Odpoveď komisie zdá sa je taká vyhýbavá. Také niečo ako jezuitský e, právnik v 17. E, storočí povedal. Nevieme, čo to je. Je to chyba, je to e, vojnový zločin. Pritom Európa stále hovorí o svojich hodnotách, tak mala by sa vyjadriť jasne. Takže bol to vojnový zločin. Pravda. Vieme, že aj fosforové e, bomby sa používali napríklad e, pri útoku na Dražďany kedysi. A takže máme poučenia e, z minulosti. Ak ale nemáme dosť odvahy <laughs> sami, tak nám ju nikto nedá. Takže zdá sa, že tu by sme mali nazývať veci pravým menom. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Borgesio. A na záver rozpravy ešte raz podpre- za podpredsedničku komisie vystupí pán komisár Stylianides. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené poslankyne, poslanci, milí kolegovia, ďakujem vám za túto výmenu názorov a aj za ten široký konsenzus, ktorý požaduje konkrétne vyšetrenie tejto udalosti a chceme, aby boli aj špecifické konkrétne výsledky vyšetrovania k dispozícii. Chcem ale zopakovať, že Európska únia bude spolupracovať s vládou Národnej jednoty Afganistanu pri riešení tejto ťažkej situácie. To je dôležité. Stojíme pri tejto vláde a urobíme všetko, aby sme ochránili e, občanov pred Talibánom a jeho režimom. Toto je veľmi dôležitá podmienka, aby sme mohli priamo v teréne v Afganistane konať alebo vykonávať nejakú progresívnu prácu. Preto verím, že v tomto parlamente a vo všetkých európskych inštitúciách očakávame výsledky toho vyšetrovania čím skôr. Ďakujem vám ešte raz za diskusiu. Ďakujem pekne, pán komisár Stylianides. Týmto je roz...